najrychlejšie zaviesť. Ehm, takže ďakujem pekne za pozornosť, eh, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Ehm, chcel by som eh, oznámiť, eh, že ehm, boli dva návrhy na uznesenie predstavené. Zajtra budeme o tejto téme hlasovať, a to o 12. Týmto prerušujem zasadnutie, ukončujem e, túto rozpravu a pokračovať budeme e, zajtra o 9. ráno. E, program rokovania sa zverejnil aj na internetovej stránke Európskeho parlamentu, takže prerušujem zasadnutie.